Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kolegyne, kolegovia, dnešná schôdza je otvorená. Týmto vyhlasujeme schôdzu, ktorá bola prerušená vo štvrtok. Minútu mm, prerušená. Vyhlasujem znovu otvorenú. Najskôr, ak dovolíte, po mojej ľavici chcem privítať nového generálneho tajomníka Európskeho parlamentu, pána Klausa Veleho, a chcem mu zaželať všetko dobré do jeho budúcej práce.